Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 7. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. si návrh 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to. Otváram hlasovanie.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 Hlasujeme nominálne, nominálne o uznesení ako celku. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Schválené. Gratulujem. Správa pani Fotigy. Pozmeňovací návrh 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie.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 predsedajúci, bola to technická chyba. Popis v texte sa týka inej inštitúcie, konkrétne Európskeho, Európskej komisie a preto navrhujem, aby sme slova next vypustili aj her successor, aby sme vypustili, pretože hovoríme o, teraz o rade. Ďakujem veľmi pekne. Je niekto proti tomuto ústne poznanému pozmeňujúcemu návrhu? Zdá sa, že nie. Takže bude predmetom hlasovania. Takže hlasujeme o tomto pozmeňovacom návrhu. Ústne, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňujúci návrh. Teraz prejdeme na e, odsek 1AG, pôvodný text, prvá časť, e, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené, druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, podľa mňa je to schválené, ale overíme si to, pretože nie všetci dvíhajú ruky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Odporúčanie ako celok. Hlasujeme nominálne. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. A teraz eh, správa pána Lopeza Aguilara. Pozmeňujúci návrh 8. Hlasujeme nominálne. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté pozmeňujúce návrh 9. Hlasujeme Otváram hlasovanie, hlasujeme nominálne. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté pozmeňujúci návrh 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté pozmeňovací návrh 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté pozmeňovací návrh 5. Utováram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté pozmeňovací návrh 6. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté pozmeňovací návrh 7. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz hlasujeme o celku. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu. Teraz prerušíme zasadnutie na niekoľko minút a potom tak umožníme kolegom, aby odišli a prejdeme na vysvetlenie hlasovania. Tutto bene?

Teraz prejdeme na vysvetlenie hlasovania. Dostali sme takisto aj ústne prihlásenia. Avšak e, zasadnutie nemôže pokračovať dlhšie ako do 14.45 e, pretože budeme musieť pokračovať v zasadnutí o 15. Všetky vysvetlenia hlasovania budú aj zajtra po hlasovaní. Ďalšie objasnenia hlasovania môžu byť odprezentované písomným spôsobom. Teraz prejdeme na odporúčanie pani Fotigy. Vysvetlenie hlasovania. Pán Pospíšil, nech sa páči, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som podporil túto dohodu medzi Európskou úniou a Afganistanom, pretože som presvedčený, že musíme podporovať vládu Afganistanu, ktorá sa snaží stabilizovať situáciu v tejto krajine a upokojiť tú občianskú vojnu, ktorá tam prebieha. A to hovorím aj ako Čech, ktorý je hrdý na to, že stovky českých vojakov prispievajú k mierovým, mierovým misiam a sú ich súčasťou. Tieto misie v súčasnosti pôsobia ešte stále v Afganistane a títo naši ľudia za tento mier nasadzujú aj svoje životy. A preto som rád, že parlament dnes schválil túto dohodu a dúfam, že prispieje k tomu, aby sa v tejto krajine konečne podarilo nájsť pokoj a nejaký kompromis s Talibanom, aj keď osobne som skeptikom a domnievam sa, že nájsť dohodu a kompromis s touto organizáciou bude veľmi obťažné. Pán Polčák, jedna minúta. Ďakujem, pane predsedo, za... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za udelenie slova. Ja som hlasoval za uzatvorenie tejto dohody a e, chcem povedať, že je veľmi dôležité pomáhať tejto krajine v rozvoji, pretože ich deš- jej deštrukcia sa nám vráti a to v pomerne blízkej budúcnosti a vráti sa nám u nás doma. Takže je pre mňa veľmi dôležité podporiť inštitúcie v Afganistane, ktoré dnes e, tam bojujú s terorizmom a bojujú s drogovým priemyslom, bojujú so zločnickými gengmi, teda podporiť e, nielen vojakov, ktorí dnes udržiavajú aspoň aký taký poriadok, ale pomáhať aj civilnej správe tejto krajiny a bezpečnostným zložkám. Toto považujem za absolútne dôležité a zároveň mám taký názor, že je treba podporovať tieto, um, tieto legálne afgánske inštitúcie, aby, ju, aby tú krajinu modernizovali a prinášali výhody pre občanov, pretože práve to sú tie hmatateľné výsledky činnosti, uh, ktoré môžeme týmto ľuďom v Afganistane priniesť. Ďakujem veľmi pekne, pán Henen, na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán, podpre, pán predsedajúci. Afganistan je takmer podľa e, všetkých tabuliek OSN jednou z najchudobnejších a najskorumpovanejších krajín na planéte. Otázka je, prečo? Prečo ten vývoj dospel až sem? A ja teda nechcem veľmi zjednodušovať, pretože tých faktorov je tam určite viac než jeden, ale súčasťou odpovede je to, že Afganistan nikdy nebol národným štátom. Tam väčšinu nikdy netvorila jedna etnická skupina, demografia pozostáva z rôznych eh, skupín Tadžikov, eh, Chazarov, Uzbekov a tak ďalej. A Krajina bola vytvorená umelo ako nárazníková zóna, takže jeho, jeho, jeho história samozrejme je históriou prevratov, revolúcií a invázií a jedným z najpovzbudzujúcejších krokov e, je nárast počtu krajín. E, dnes tých krajín je 200, bývalo ich 80, keď bola vytvorená Európska únia a vytváranie týchto malých štátov e, išlo ruka v ruke s demokraciou a prosperitou a je e, smutné, že na tomto kontinente vidíme presný opak. Ďakujem veľmi pekne. E, Toto boli vysvetla, vysvetlenia hlasovania k správy pani Fotige. sulla relazione... Áno, nech sa páči, nerozumiem tomu celkom. E, pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne. Vy ste začali e, vysvetlenie hlasovania správu pána Fontegema, ale mm, je tu, pána, je tu správa pána Zdrojevského o mm, e, Brexite Erasme Plus, čiže k tomuto už nebudeme mať vysvetlenia hlasovania k tejto správe pána Zdrojevského, pretože ja by som chcela hovoriť k tejto správe skupine. E, Čo sa týka správy pána Zdrojevského, k nej diskusia ne, nebude, pretože k nej nebude rozpráva a tým pádom k nej nebude ani vysvetlenie hlasovania. Ďakujeme. Čo sa týka správy pani Fotigy, pán Messerschmidt, e, nech sa páči jedna minúta. Tak, formand. Når jeg tager ordet, øh Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja tu žiadam o slovo k tomuto uzneseniu o Afganistane, mm, avšak nie preto, aby sme nejakým spôsobom ovplyvňovali vonkajšiu politiku Európskej únie. E, mnohí to tu vedia. Ja chcem spomenúť jednu kľúčovú otázku. E, komisia sa snaží e, vydúpať zo zeme vojsko Európskej únie, alebo teda armádu, a toto je tiež sen niektorých členských štátov, pretože e, niečo komisia chce postaviť za tú zahraničnú politiku Európskej únie nejakú, nejakú silu. A táto správa pani Fotiga e, uvádza veľmi dôležitý bod a to e, spoluprácu s NATO, ktoré prepája EÚ s USA a E, s alianciou, ktorá podporovala mier v úplných 10, 10 ročiach na celom západe. A toto bude fungovať nie nejaké nové zahraničné modely pod vedením Junckera ako akési politického lídra. Čiže držme sa na to. To je cesta k slobode pre celú Európu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz... Ďakujem veľmi pekne. Teraz práva pani Lockergard. E, pán Anderson na jednu minútu. Pán Anderson. Um, Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja viem, že asi nikto e, nechce popierať význam lepších zákonov Európskej únie pre postihnutých. Táto správa je sklamaním, pretože, e, sa tu, pretože to bola snaha e, za oponou rozmelniť tie ustanovenia, pretože napríklad povi, um, ustanovenia o povinnom prístupnom a povinnej prístupnosti pre budovy alebo do budov pre ľudí s postihnutím nie sú dostatočné. Takisto je tu niekoľko ďalších vecí, ktoré neboli e, dostatočne ambiciozne, ale každopádne podporujem napríklad ustanovenia o prístupnosti elektronických služieb, bankových služieb alebo terminálov e, v prílohe a takisto e, pomerne striktné tresty za neplnenie a toto je dôvod, prečo som hlasoval za túto správu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Pospíšil na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som podporil túto správu. Mortena Lokegarda samozrejme by mohla byť v niektorých aspektoch ambicioznejšia, ale pre mňa je dôležitý smer, ktorým sa začína uberať, teda to, že Európska únia e, sa venuje e, ľuďom s postihnutím, občanom s postihnutím a chce, aby výrobky a služby, ktoré sa dostávajú na európsky trh, boli aj pre tieto osoby použiteľné. A ja si myslím, že toto je veľmi dôležitý signál, veľmi dôležitá myšlienka. A preto som túto správu podporil, aj keď si viem predstaviť, že v niektorých aspektoch, ako som povedal, bude ambicioznejšia a že bude vychádzať ľuďom s postihnutím v ústrety viac. Myslím, že je to smerovanie dobré a v nasledujúcej, na, nasledujúca komisia, nasledujúci parlament snáď e, túto správu rozpracujú a zavedú ďalšie podmienky, aby sa ľudia s postihnutím dostávali k výrobkom, ktoré sa dostavujú na európsky trh ešte lepšie a aby tieto výrobky mohli ešte lepšie používať. Ďakujem vám, pán Polčák, na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som túto správu tiež podporil, pretože podľa môjho názoru um, Európa, pokiaľ má byť bez prekážok, tak by e, nemala mm, strpieť ani prekážky Eh, kladené do cesty osobám so, so zdravotným postihnutím. Mali by sme odstrániť eh, prekážky v právnych predpisoch, ktoré táto správa obsahuje, ich eh, pomerne veľa, a nevytvárať nové prekážky. Ide samozrejme o, o akúsi základ, základnú európsku slobodu. Na druhej strane si myslím, že by sme mali rešpektovať aj požiadavku proporcionality a to s ohľadom na udržateľnosť určitých pravidel na podporu malých a stredne veľkých podnikov, čo však táto správa tiež e, odráža. Ale nie som si istý napríklad, e, či v, pri webových stránkach malých a stredne veľkých podnikov je e, vhodné vyžadovať plné spektrum tých kritérií, pretože to môže negatívne ovplyvniť ich podnikanie. Tam si myslím, že musíme nájsť primeranú váhu a proporcionalitu tých opatrení. Som teda, alebo preto som teda tú správu aj podporil. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Henen, ktorého tu však nevidím, a tak by sme mohli prejsť na správu Koelio a tu dostane ako, ako prvá slovo pani Makovej na jednu minútu. Ďakujem. Vízový informačný systém, e, tzv. VS, e podporuje vystavovanie víz a príslušné orgány, ktoré zodpovedajú za víza, za ochranu hraníc a migráciu, takže rýchlo a efektívne sa dá preveriť, keď príslušník tretej krajiny chce pricestovať do EÚ. Nové nariadenie o VIS prispôsobuje normy na interoperabilitu databáz e, pre informačné systémy EÚ, aby e, táto spolupráca bola priama efektívna, inteligentná, Ehm, sa dokážu mm, diskutovať, komunikovať v priebehu sekúnd. Ehm, správa migrácie, zlepšenie vnútornej bezpečnosti sú zásadné ciele pre nás všetkých, to vieme. Toto nové nariadenie vytvára povinnosť Eh, predkladať kópie aj od 6 rokov, aby sa dala preveriť aj identita detí pri žiadosti o vízum. A takto sa dajú, dá bojovať aj proti od únosom detí. Ďakujem pekne, pán poslanec Messerschmidt, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne. Nájazd na Európu je eh, najväčšou výzvou naša generácia. V uplynulých rokoch sme videli, čo za katastrofu to v našich krajinách spôsobilo. Eh, na jednej strane eh, občania Európskej únie dostali prísľub, že toto vyriešime, ale ten prísľub sme nedodržali a otvorené vonkajšie hranice viedli k tomu, že napríklad sírska vojna vyvolala prílev ľudí, ktorí k nám prichádzajú a Ehm, máme tu systémy na to, aby sa potom pohybovali v rámci Európskej únie voľne, ale prečo tento systém ehm, mal vyriešiť problém a nevyriešil ho. Budeme musieť skrátka ehm, prispôsobiť pravidlá vízového informačného systému a musíme povedať veľmi jasne, čo Európa v súčasnosti chce robiť. Dánsko nedokáže chrániť svoje hranice a to je e, vnímané veľmi negatívne. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Teraz pristupujeme k správe Dali. Ako prvý dostáva slovo znova mes- pán Messerschmidt na jednu minútu. Pomaly buď, už e, väčšina Európanov pochopila, že um, táto komisia, Európsky parlament a agentúry neurčujú zloženie obyvateľstva v krajinách. Vonkajšia politika je najdôležitejšia otázka, alebo najdôležitejší nástroj, ktorým budeme určovať, ako o jednu, dve generácie budú naše krajiny z hľadiska zloženia obyvateľstva vyzerať a Takisto e, nám ide o to, aby sme zachovali určitú kultúru, ktorú nám, ktorú nám zachovali naši predchodcovia. Avšak my tu teraz robíme e, z našich krajín laboratórium, laboratórium pohybov národov, presúvania národov. Ja si myslím, že to nie je veľmi dobrý. Jediný správny e, spôsob, ako toto riešiť, je, aby členské štáty sami si určovali, ako túto problematiku budú, ako sa k nej postavia. Je tu, teda ak bude bláznivá lavica pri moci, tak to potom bude určovať po svojom, ale toto nie je vôľa No, Ďakujem veľmi pekne. Teraz Silvia Kosta na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Predpokladám, že nový fond pre migráciu a azyl eh, eh, s rozpočtom 10,5 miliardami. Eh, prinesie aj určité novinky, predovšetkým aj v oblasti solidarity, práve v oblasti legálnych a právnych záležitostí. Samozrejme, minimálne prispie aj k súčasnému systému, európskeho systému migrácie a azylu, s tým, že by mal posilniť plnenie základných práv a ľudských e, slobod. E, samozrejme, zvlášť naša vláda, talianská vláda, e, ktorá poberá Ehm, samozrejme už teraz fondy na eh, ubytovanie a samozrejme na iné správne. Ďakujem veľmi pekne. Eh, Kosta pán Čambasky. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia. Ja som hlasoval proti tomuto textu, pretože hoci migrácia je jedným z najväčších problémov dneška, návrh jednoducho pre mňa nie je priateľný, pretože namiesto toho, aby sme sa približovali k nejakému finálnemu výsledku, hovoríme tu o inštitucionálnych náležitostiach a integrácii imigrantov, tak legálnych ako aj nelegálnych do našich spoločností a to je jednoducho absolútne nepriateľné, pretože prílev zahraničných kultúr, tradícií a zvykov jednoducho neakceptujeme a e, predpoklad e, toho, že budeme míňať peniaze na ľudí, ktorí k nám prišli nelegálne, e, prišli na územie Európskej únie, to je jednoducho nepriateľná myšlienka pre mňa. A e, v konzultáciách o fonde e, boli kľúčovým faktor, faktorom e, mimovládne organizácie, ktoré prispievali k prevádzačstvu. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Kučuk. Pán predsedajúci, na zvládanie migračnej krízy na svojich hraniciach Európska únia potrebuje zásadne prispôsobiť svoju migračnú politiku a členské štáty musia zdieľať zodpovednosť a rovnako prejaviť politickú vôľu. Len takýmto spôsobom môžeme eh, zabezpečiť, aby tisíce ľudí eh, sa nenachádzali v ohrození, aby sme zastavili napríklad eh, prevádzačstva spoločná, spoločná migračná politika je dobrý nástroj, ktorý by k tomuto mal prispieť. Členské štáty by mali splniť svoje, svoju povinnosť, posilňovať všetky aspekty budúcne, budúceho európskeho azylového systému a tu ide o boj proti

ďakujem. veľmi pekne. Prechádzame na správu Fajon. Pán Žambacký. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ehm, Európska komisia Prepačte, chce ešte niekto slovo? Moja kancelária požiadala ústne vysvetlenie k tomuto e, bodu, tomu predchádzajúcemu bodu, takže neviem, ak by bolo možné, tak by som chcela poskytnúť ústne vysvetlenie hlasovania, lebo vidím, že už sme na následujúcej správe, ja som žiadala o azyl, azyl a migra, teda fond pre azyl a migráciu k tomu predchádzajúcemu bodu. Yeah, thank you, thank you. Eh, dzhambazki gentile per cui le dá la parola. Takže pán eh, eh, a umožnil vám dať slovo. Takže ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, ja by som chcela teda podať vysvetlenie svojho hlasovania k azylovému a migračnému fondu. Asi sa stala nejaká chyba, takže vám ďakujem veľmi pekne za vašu láskavosť. Z migračnej krízy plyne jedno jednoznačné ponaučenie to, že systémové riešenie treba hľadať e, tak vnútri Európskej únie, ako aj mimo e, únie a treba spolupracovať s tretími krajinami, aby e, sme odburávali príčiny nelegálnej migrácie právo, pra, práve v krajinách pôvodu. A preto stanovenie stropu roz, časti rozpočtu, ktorý možno vynakladať na tretie krajiny na 5%, je absolútne nelogické a preto som hlasovala za pozmeňovacie návrhy, ktoré žiaľ e, neprešli a e, bolo schválené teda stanovenie tohto stropu 5% z celého fondu a preto som v záverečnom hlasovaní ani nemohla podporiť stanovisko parlamentu k tomuto azylovému a migračnému fondu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ja vám a teraz prejdeme na správu Fajon a slovo má pán Žambacký. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja som hlasoval proti tejto správe, pretože Európska komisia e, pripravuje nový fond e, do nasledujúceho viacročného obdobia, čo je fajn, ale e, moja krajina, Bulharsko, má hranice s krajinou, ktorú ťažko možno nazývať partnerom, Turecko, hovorím o Turecku, a toto je toto je e, ďalší príklad extrémne liberálnych praktík, ktoré sú maskované ako užitočné e, záležitosti. E, to, čo sa píše v tejto správe, si niekedy absolútne protirečí. Niekto, kto nelegálne vstúpil na územie Európskej únie, predsa nemôže nema, nemal by mať ani právo podať žiadosť o e, legalizáciu um, alebo sa stiažovať na mm, zl zlé fungovanie e, vonkajšej hranice. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Kiučuk. Ďakujem, pán predsedajúci. Všetci vieme, že hlavným cieľom európskej politiky v oblasti e, riadenia vonkajšej hranice je implementovať integrovaný systém riadenia hranice európsky. Avšak treba to robiť v rámci určitých hraníc a s určitými poistkami a ruka v ruke s princípom voľného pohybu osob vnútri únie a fundamentálnym komponentom e, oblasti slobody, bezpečnosti a práva je práve e, tento princíp a preto som podporil e, vytvorenie nástroja na finančnú podporu pre riadenie hraníc a víza. Okrem toho v rámci finančného rám, teda vo finančnom rámci treba riešiť tieto výzvy efektívnejšie a Takýmto spôsobom môžeme pristúpiť k reálnemu, dobrému riadeniu vonkajšej hranice Európskej únie. Ďakujem vám a teraz pán Polčák na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Ja som túto správu podporil, pretože šengenský priestor a jeho existencia je podľa môjho názoru jeden z najväčších úspechov Európskej únie a preto finančná podpora správy hranice je krok správnym smerom. Spoločné riadenie hraníc a dostatočné financovanie e, sú takisto strategické pre prípady bezpečnostných rizík, akým bola a stále je migračná kríza. A dobrá správa je v tom, že... E, no, dobrá správa hraníc <laughs> pardon, je tiež základným kameňom ochrany Európskej únie ako celka. Preto ľutujem, že nebol schválený návrh, podľa ktorého prostriedky tohto fondu by mohli byť použité aj na migračnú krízu, samotnú a myslím, že v budúcnosti by sme sa mali zameriavať aj na systém koordinovaného zdieľania alebo výmeny policajných a pohraničných síl v rámci Európskej únie. Podľa mňa je to dobrý krok a preto by som ho chcel podporiť. Ďakujem vám, dobrý predsedajúci. A teraz sa dostávame k správe Moniky Holmajer a tu dostane slovo pani Makovej. Monika, máte slovo na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. V roku 2014 sme toto zriadili. Samozrejme s cieľom e, um, umožniť lepšiu spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi. Samozrejme, e, to, táto spolupráca si vyžaduje ďalšie e, prostriedky a to aj v obdobiach rokov 2021 a 2027 a preto pretože boj proti organizovanú zločinu je tak nesmierne dôležitý pre všetkých európskych občanov. Je, chcela by som ešte raz počiarknúť, že v poslednom eh, časom práve cezhraničný krimin, eh, cezhraničná kriminalita naberá na sile. Musíme preto tieto hranice zabezpečiť ešte lepšie, aby sme mali príslušné vybavenie a samozrejme aj eh, by sme boli schopní skenovať a čítať cestovné dokumenty či už e, tie európske alebo tie z mimo prostredia Európskej únie. Čiže ide o zriadovanie e, databáz a samozrejme e, skenovanie napríklad tvári. A na to potrebujeme tieto prostriedky, aby sme zvýšili bezpečnosť a samozrejme členské štáty musia na to aj vyčleniť prostriedky. A teraz k uzneseniu pán Nekov. Ďakujem veľmi pekne. Som podporil toto uznesenie, pretože musíme zdieľať zodpovednosť medzi nami všetkými. Musíme ísť príkladom. Bohužiaľ, podľa nedávnych štatistických údajov, Sofia, hlavné mesto Bulharska, sa umiestnila na 10. mieste v zozname najznečistenejších miest e, ovzdu, vo, v oblasti ovzdušia. Takže v súčasnosti e, máme veľmi veľa starých aut, e, mestská hromadná doprava je drahá, no a samozrejme je tu aj priemyselné znečistenie. A proti tomu musíme bojovať. Musíme bojovať aj s nedostatkom pochopenia, ako aj s chudobou. Musíme investovať do lepšej ochrany, aby sme sa vyhli dodatočným. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Hovorí pani Krupa. Ja som hlasovala za toto, proti tomuto uzneseniu, aj keď sú tam obsiahnuté dôležité veci. Pre nás nie je však priateľné to, že e, od roku 2030 eh, rezignujeme na využívanie uhlia pri výrobe energie. Dnes energetika je založená na uhlí. Súčasná nízkoemisná energetika je určite bezpečná pre Európu eh, v súvislosti s jadrovou energiou a rovnako eh, s rozvojom nestabilných obnoviteľných zdrojov energie však potrebujeme aj e, vedecké prostriedky a vedecké výskumy, aby sme sa pozreli na to, ako to vyzerá s inováciami u tých zariadení, ktoré majú nad 200 MW, tak aby sa mohli prispôsobiť novým podmienkam a aby sa obmedzovalo znečiste, znečistenie týmito látkami. Ďakujem veľmi pekne, pani Spiráky. Ďakujem veľmi pekne. Ja som hlasovala za stratégiu čistého ovzdušia napriek e, výhradám Európskej ľudovej strany. E, v prvom rade národné stropovanie e, jednotlivých znečistujúcich látok, ktoré ničia naše zdravie, tie vo všeobecnosti klesajú. A samozrejme znečistenie nepozná hranice. A musíme mať zabezpečené medzinárodné pravidlá, a tie by mali byť ešte náročnejšie. Avšak musíme zvyšovať aj povedomie medzi našimi ľuďmi a medzi orgánmi, aby sme aby zmenili svoje auta, aby zmenili e, svoje návyky a zvolili si ekologickejšie formy dopravy. Samozrejme, doprava e, v Tesalonikách je presne opačným príkladom. E, ne, neinvestujeme do nových aut, ale investujeme ale to je kvôli volebným dôvodom. Pán Džambasky, ja som sa zdržal pri tejto správe, pretože na jednej strane eh, čistota ovzdušia by pre nás by mala byť prioritou a tu sú aj náročné požiadavky, ktoré musia byť na prvom mieste. Ovzdušie sa však e, zlepšilo v priebehu času, avšak častokrát nedodržujeme normy, zvlášť čo sa týka drobných čiastočiek. Európska únia sa snaží zlepšovať kvality ovzdušia prostredníctvom niekoľkých nariadení. Nové obmedzenia e, v oblasti znečistenia ovzdušia. Európska únia vyčlenuje aj prostriedky za týmto účelom. Avšak e, kvalita ovzdušia sa nezlepšia bez e, koordinovanej snahy e, vzhľadom na to, že tretie krajiny a určité členské štáty majú problémy s implementáciou súčasných pravidel. Potrebujeme rovnováhu medzi sociálnymi výdajmi a tým, čo robíme v tejto oblasti. A takisto musíme vyčistiť ovzdušie od lacných foriem eh, vykurovania. Pán Kaputo, eh, každých pár minút eh, zomrie jeden človek práve vďaka znečisteniu ovzdušia. Je to viac ako 300 ľudí v tomto roku. 90% ľudí tejto planety je vystavených znečisteniu ovzdušia a vedie to k množstvám predčasných úmrtí. A predovšetkým detí do veku 5 rokov Samozrejme, e, e, vojny, AIDS a choroby sú hlavnými e, zabijakmi. Samozrejme, veľmi závažným krokom v tomto bolo, aj keď sa prezident Trump stiahol z Parískej klimatickej dohody, čo bolo absurdný krok. Musíme pamätať na však na tie miliardy ľudí, ktorí síce neznečistujú, ale práve trpia tým, že e, e, majú znečistený e, vzduch. Naša generácia sa správa ešte hlúpejšie ako tá e, predchádzajúca, ktorá vyrobila atomovú bombu. Ďakujem veľmi pekne, pán Kaputo, e, pani Ruonen Lerner. Ďakujem e, veľmi pekne. Kvalita ovzdušia je nevyhnutnou súčasťou blahobytu nás e, všetkých a dobrého života. Preto bolo pre mňa veľmi jednoduché hlasovať za túto nesmierne dôležitú tému a som veľmi e, rada, pretože toto uznesenie berie do úvahy kvalitu ovzdušia aj v budovách, pretože ľudia trávia veľa času v budovách a častokrát táto kvalita je horšia ako to, čo je vonku. Musíme pamätať aj na ľudí, ktorí sa musia vyrovnávať s ochoreniami počas celého svojho života, pretože e, trávili čas e, v týchto tzv. chorých budovách. Máme veľa ľudí, ktorí e, týmto trpia, hm, tak vo svojich domovoch, ako aj v, práci v práci. Ľudia častokrát aj stratia schopnosť pracovať, či už je to nízka vlhkosť, ktorá sú, ktorý je problémom v kancelárskych budovách, ale aj v nemocniciach, apartmánoch či e, školách. Hm. Čisté ovzdušie je nesmierne dôležité pre blahobyt nás všetkých a preto som za akúkoľvek aktivitu, ktorá má zlepšiť kvalitu ovzdušia. Ďakujem veľmi pekne. Jiří Pejn, e, vysvetlenie e, hlasovania k správe pani Fotiga. Aj na európskom kontinente sa potýkame s dezinformáciami, propagandou a falošnými informáciami aj v Európskej únii sa pokúsime s tým niečo urobiť. Otázkou je, ako to vlastne máme urobiť. Európska únia sa už predčasom rozhodla, že bude rešiť situáciu eh, nariadeniami, ukladaním ďalších povinností tým, ktorí poskytujú priestory na serveroch, ktoré prevádzkujú sociálne siete a chce eh, regulovať verejnú diskusiu na internete. Zásadný problém je, ako určíme, čo je vlastne propaganda. Eh, kto to má určovať? aj odvekým e, pokusom všetkých totalitných autoritatívnych e, režimom e, rozlišovať medzi dobrým a zlým a určovať, čo je dobré a čo je zlé. A spravidla proti propagande regulatívami bojujú tie režimy, ktoré majú vlastnú propagandu. Na riešenie existuje jedna jediná možnosť a poznáme ju od dôb antického Grécka a tou je slobodná férová diskusia. Iba tak sa možno dopracovať k pravde a iba tak sa môžeme zbaviť nejakej propagandy. A preto som nemohol súhlasiť s nariadením, eh, ktoré ide proti férovej diskusii a ktorá sa snaží podporovať regulácie. Ďakujem veľmi pekne teraz k asociačnej dohode medzi EÚ a Monakom, Andorom a San Marinom eh, správa pána Lópeza Aguilara, pani Kienge nech sa páči, Cecil, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. S týmto hlasovaním potvrdzujeme zo strany Európy, že sme prijali e, výzvy a príležitosti ktoré nám ponúka rokovanie s republikou San Marino a e, asociačnej e, dohody s Európskou úniou. Naši priatelia so San Marinom boli vždy súčasťou e, histórie E, Európy. A to partnerstvo sa zakladá tak na kultúrnych, ako aj politických hodnotách. E, rokovanie e, musia pokračovať, musíme uzatvoriť na konci tohto mandátu politickú deklaráciu, ktorú odporúčime komisiu a SVČ, aby sme uzatvorili rokovania čo najskôr, a to najneskôr do dvoch rokov. Ďakujem veľmi pekne sesiou to bolo posledný príspevok. Teraz predušujeme zasednutie a budeme pokračovať o 3 hodine 15. Ďakujem vám všetkým.